Dulfata je uzavretá a teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia k Iránu. Ide o porušenie ľudských práv v Iráne. Pozmiete návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že elektronicky to budeme musieť overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, aj pán Tavareš. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Aj toto bolo, myslím, schválené, ak súhlasíte všetci. Dobre. Dobre, takže budeme hlasovať e, o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia k Egyptu, najmä prípad blogera Ala Abdel Fataha. Máme spoločný návrh uznesenia. Je to menovité hlasovanie tentokrát. Otváram hlasovanie. Každý má priestor hlasovať. Konec hlasovania. Schválené. Jednomyselne. Pani Makovej, máte faktickú poznámku? Prosím, e, zaznamenajte aj môj hlas a ja som hlasovala sa za. To je všetko, kolegovia, k hlasovaniu. Zápisnica dnešnej schôdze bude odovzdaná na schválenie pri začiatku ďalšej plenárnej schôdze. Ak nie sú žiadne námietky,